Okay, colleagues, if people can start taking their seat. Prosím, aby ste sa pousádzali. Toto je e, Dôležité je zasadnutie, rozsiahle charakterom a e, náročné aj hľadiska hlasovania. Je to historický moment, pretože tu ide o tri výbory, e, tri veľké výbory a jeden, jeden menší výbor zameraný na e, rozvoj. Vlastne spracovali túto agentu. Máme troch spolu spravodajcov Chcela by som otvoriť toto spoločné zasadnutie AFETu, DV, eh, eh, budžetu a tá a v podstate eh, máme Máme štyri body v našom programe, takže nikto neavizoval navrhované zmeny, teda môžeme ho akceptovať v predloženom stave. Nemám pre vás žiadne oznámenia ale máte pred sebou zapisnicu z 28. februára a 8. marca a pokiaľ by ste mali nejaké pripomienky k zápisnici zo spomínaných zasadnutí, prosím, aby ste informovali do konca dnešného zasadnutia. Sekretariat, pokiaľ nedostaneme žiadne pripomienky, tak bude, e, budú považované tieto zápisnice za schválené. Bod 4 je Európsky fond predoval udržateľný e, rozvoj EFSD a e, teda vytvorenie záruky EFSD a, a takisto aj garančný fond EFSD. Máme troch spoluspravodajcov. Vyjadrili sa všetci traja, že e, nechcú e, vystúpiť, aby sme zbytočne e, nenaťahovali čas. Prv, než pristúpime k hlasovaniu, chcem privítať osobitých hostí. Začnem Lordom Marlendom. On je predseda rady, investičnej rady britského spoločenstva, takže pekne vás vítame. Prvnež pristúpime k hlasovaniu, urobíme si takú kontrolu technickú, či nám fungujú zariadenia, takže stlačte ľubovoľné tlačidlo, otváram hlasovanie, ide len o kontrolu funkčnosti zariadenia. Verím. Zdá sa, že nie všetci zahlasovali. Skontrolujte vašu hlasovaciu kartu. Vidím, že štyria nezahlasovali. Takže prosím, použite hlasovaciu kartu. E, skutočne treba vložiť tú kartu do zariadenia. Máme už 79, pomaličky sa to zlepšuje. Pani Tojaž, nie, nefunguje vám zariadenie? Jedna osoba ešte má nejaký problém s hlasovaním. Ak vám to nevadí, že e, nebudete môcť hlasovať, tak necháme to tak. Ukončujem toto, e, techni, túto technickú skúšku. Zdá sa, že veci fungujú, ako majú. Začneme s hlasovaním. Máme e, dlhé hlasovanie. Koľko máme na zozname? 22, 25 kompromisov Máte ich pred sebou. E, ďakujeme spravodajcom za tieto kompromisné texty. Začneme pozmenujúcim návrhom 71. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. otočte si na ďalšiu stranu zoznam. Máme ústny pozmenujúci návrh k článku 197. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže musíme si to elektronicky overiť. Otváram hlasovanie. Prosím, aby ste zahlasovali. Končíme hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa, schválené. 198 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 199 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 222 za, proti, zdržali sa. Elektronicky zahlasujte, prosím. 222 pozmeňujúci návrh. Stalo sa mi, že je schválený, ale si to overme elektronicky, aspoň sa zobudíte poriadne. Takže e, veľkou väčšinou e, schválené. Je toto obrovská sieň, takže nevidím na vás až tak dobre. 30 tá e, padá, takže 2, 2, 3. Za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 2, 2, 4. Za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 5, za. Proti. Zdržali sa. Elektronicky overíme. 2, 2, 5. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 31 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 31 overíme elektronicky. Zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. 226 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 227 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. z výboru e, za kontrolu, rozpočtovú kontrolu 14 za, proti, zdržali sa. Elektronicky si musíme kont 14 skontrolovať. Elektronicky zahlasujte. Prosím, aby všetci zahlasovali. Končí hlasovanie. Schválené. Takže dobre, že sme si to skontrolovali. 228 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 32 za. Prepačte, to vlastne odpadá. 230. Hlasujte za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 231 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 9 za Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Jedna, devet, šesť a dve, sedem, tri. Naraz blokové hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 271 za. Proti. Zdržali sa. Elektronicky zahlasujte. 271. Overíme si to. Verím, že všetci zahlasovali. Končíme hlasovanie. Schválené. Takže tie ďalšie tým pádom odpadnú páči. Predsa len 274 za. Opravuje sa predsedajúca až 39 za. Aj to. Až kompromis 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Otočíme ďalšiu stranu. Sme na strane 10 v zozname. Ústne, ústny pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti. Zdržali sa. Kontroluje, skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Kont 16 plus kont 27, blokové hlasovanie za, proti. Zamietnuté. 381 za, proti. Zdržali sa. Elektronicky zahlasujte. 381, kontrola. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 293. Opravujem sa. Nie je to až také jednoduché postupovať tam zozname. 9-3, 2-9-3 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 9, 4 plus ústny pozmeniaci návrh autora za, proti, zdržali sa. Elektronicky overme si 294, prosím zahlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. 46 za, proti. Ešte raz. Poriadne hlasujte. Aklamačne 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 295 za, proti, zdržali sa. Elektronicky overíme. Has everybody voted? The vote is closed. Schválené. Kompromis 14 za proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 304 za, proti, zdržali sa, schválený. 305 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 307 za, Proti? Zdržali sa? Elektronicky zahlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. Tesne, ale predsa len 308 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 309 za. Proti. Zdržali sa. 309 elektronicky skontrolujeme za. Mm, prosím, aby ste zahlasovali. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 310 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 312 za. Proti. Zdržali sa. Elektronicky uveríme. 312. Zahlasujte. Ukončíme hlasovanie. Zamietnuté. 313. 313 za. Proti. Zdržali sa. Elektronicky overíme. Otváram hlasovanie. Ukončíme hlasovanie. Zamietnuté. 3 4 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, schválený. 316 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 317 za, proti, zdržali sa, schválené. 318 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, schválené. 319 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 323, 321 za, proti, zdržali sa. Elektronicky, prosím, zahlasujte. 321. Ukončíme hlasovanie. Schválené. 53 za. Preskočíme. 320 za. Proti. Zdržali sa. Elektronicky overíme 320. Otváram hlasovanie. Takže prosím, aby ste zahlasovali. Ukončíme hlasovanie. Zamietnuté. 6 síce, ale zamietnuté. 54. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 2, 5, 2, 3 za. Proti zdržali sa. Elektronicky overíme 3. Hlasovanie je otvorené. Ukončíme hlasovanie. Zamietnuté. 3 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 55 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 3 4 za proti, Držali sa, zamietnuté. 3, 2, 5, za, proti, zdržali sa. Elektronicky overíme, otváram hlasovanie. Ukončíme hlasovanie. Schválené. 3, 2, 4. Opravujem sa. 327, hovorí rečnička. 327 za, proti. Zdržali sa. Elektronicky overíme. 327, otváram hlasovanie. Ukončíme hlasovanie. Schválené. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 za, proti. Zdržali sa schválené. 329 a 330 spoločne za, proti. Zdržali sa schválené. 331 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 332 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 333 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 7 plus 3, 3, 9 blokovo za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 3, 4, 0. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3, 4, 1. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 59. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kont 28. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 60. Za proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, schválené. Kont 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 364, to odpadá, 365 za, proti, zdržali sa. Elektronicky si overíme, 365, otváram hlasovanie. Ukončíme hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 372 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 375 za, proti, zdržali sa. 375, otvárame hlasovanie. Uzatvárame. Schválené. 376 a KON 42 spoločne za, proti, zdržali sa schválené. KONT 43 za, proti, zdržali sa schválené. Kon 44 za, proti, zdržali sa. Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Ukončíme hlasovanie. Schválené rozdielom jedného hlasu. Kon 45 za, proti, zdržali sa Elektronicky overíme. Kont 45. Otváram hlasovanie. Ukončíme hlasovanie. Schválené. 377 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 378 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 47 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 69 za, proti, zdržali sa schválené. Kont 48 za, proti, zdržali sa schválené. 3,80 za, proti, zdržali sa. Elektronicky zahlasujte, prosím. 3,80. Dva, zahlasovali. Končíme hlasovanie. Schválené. Kon 49. Otváram hlasovanie. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 382. Za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. 382. Has everybody voted? Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 385 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 70 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 93, 4, 5 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto. Preberme si 97. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Príjma sa. všetci, ktorí ste za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 100 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 3 až 103 ideme. Nie je to naznačené šedou, ale na 103 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4 za, proti, Zdržal sa niekto? Preveríme si štyrku. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 109 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. 109 si preveríme. Has everybody voted? Končím hlasovanie. O 109. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou sa zamieta. Zdá sa, že ste unavenejší. 21. kompromis za, proti zdržal sa niekto. Príjme sa. sme už tak v, tri, v troch štvrtinách hlasovania. 111 spoločne so 172 za, proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. K 111 a 172 spoločne. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 6 a Musíme ešte hlasovať o 173 za, proti, zdržal sa niekto. 173 preveríme. Končím hlasovanie. Zamietá sa. 174 ako doplnok za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 115 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 116 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 117 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 8, nie, osmička padá. 118 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 119 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Štyrka a 120 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, preveríme. Hlasujeme o štyrke a 120 spoločne. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ako mi tu hovoria, treba to preveriť. 1, 2, 1. Hlasujme. Trošku oneskorene hlasujete. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 23 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 129 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 129. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Prijíma sa. 24 za, proti. Zdržal sa niekto. 24 ešte raz za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 135 a kont 7 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 135 a a 7 hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 1, 3, 6 za. Proti. Zdržal sa niekto. Nevidela som socialistov hlasovať. 1, 3, 6 za. Proti. To si preveríme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 138 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme 1, 8. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 1 9 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 141 a 142 spoločne za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 1 3 za, proti. 1, 3 si preveríme. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Samieta sa. 1, 4, 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 4, 5 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 4, 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 4, 7 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Po častiach hlasujeme o 1.4.8. Najprv o prvej časti s ústnym pozmenením za, proti, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Nemá sa o tom hlasovať, beriem späť. 149, tiež e, bez hlasovania teda. Kont 8. Nie, to je tiež už e, bezpredmetné. 151. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme si 151. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 152 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 5, 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 5, 5 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 6, 3 za. Tam je tiež ústne pozmenenie. S tým ústnym za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 6, 4. E, vypadáva. 165 za, proti, zdržal sa niekto. Ešte raz 165 za, proti, zdržal sa niekto. Hlasujme o 165. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 166 za, proti, Zdržal sa niekto? Preveríme. 1, 6, 6. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kont 10 za, proti. zdržal sa niekto. Zamieta sa. 1, 6, 7 za, proti. Zdržal sa niekto. Preveríme 1, 6, 7. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 168 za, proti. Zdržal sa niekto. To si prosím preverme 168. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Teraz až 171 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 176 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 177 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 178 za, proti, zdržal sa niekto. Musíme si preveriť 178. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Záverečné hlasovanie o pozmenenom inej verzii návrhu komisie, a to elektronicky. Hlasujme. Každý hlasoval, prosím. Končím hlasovanie. Príjima sa to veľkou väčšinou. Blahoželám trom spoluspravodajcom. Dobrá práca. Ešte, kolegovia, neodchádzajte. Máme ďalšie hlasovanie. A teraz pán Frunzulika. Na záver by som chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí sú dnes prítomní, ktorí hlasovali za tento veľmi dôležitý túto správu tak vynimočnú, nielen preto, že sme mali poprvýkrát troch spravodajcov v histórii parlamentu, ale i preto, že je to dôležitý nástroj, e, európsky e, nástroj pre trvalo udržateľný rozvoj, aby sa zlepšil vývoj v Afrike, v krajinách Afriky, ale aj v krajinách e, východoeurópskeho partnerstva. Dôležitý nástroj v činnosti zahranično-politickej EÚ, podpora vývoja a stability vo všetkých týchto oblastiach je to dôležitý nástroj tých e, mekých právomocí Európskeho parlamentu, a teda e, Európskej únie. Opätovne tu ukazujeme, že Európska únia zostáva dôležitým globálnym hráčom. Ďakujem vám všetkým. A teraz dôležité hlasovanie, kolegovia. Budeme teraz hlasovať o rozhodnutí e, započatia rokovaní s, teda zač- začatie trialógu s, s radou. Na to potrebujeme 72 hlasov, aby sa to potvrdilo, takže na začatie trialógu s radou hlasujem, o začatí trialógu s radou hlasujeme teraz. Niektorí z vás, ako vidím, ešte nehlasovali. Je to dôležité, ak chceme začať trialóg, musíte hlasovať. Musíte nejako hlasovať. Máte kartičku, prosím, použite ju s hlasovacím zariadením. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Je tu jasná väčšina na otvorenie trialógu. Blahoželám spravodajcom, keďže je to veľké stretnutie troch, troch e, výborov. Chceme, aby sa trialóg zvládol, Predsedovia budú sa snažiť dosiahnuť zodpovednosť politických skupín. Ďakujem vám, dobrý večer.